prejdeme k programu holandského predsedníctva. Tu máme otázku ohľadom rokovacieho poriadku. Ste informovaní, že konferencia predsedov rozhodla vytvoriť výbor pre domáce záležitosti, ktoré by sa, ktorý by sa teraz zaoberal situáciou v Dánsku v súvislosti s um, sociálnou pomocou pre utečencov. Na uh, žiadosť konferencie predsedov som týmto poveril výbor LIBE. Koordinátori výboru LIBE väčšinovo rozhodli, že sa tejto záležitosti nebudú teraz zaoberať, ale na jednom z ďalších zasadaní, to mi povedal pán Moraeš písomne. To mi pán Moraeš teda napísal 15. januára, že výbor Libe sa na konci januára alebo na konci, na začiatku februára bude zaoberať touto otázkou. Pán Lamberts ma potom kontaktoval so žiadosťou svojej politickej skupiny, či môžeme spontánne aj bez preskúmania vo výbore pre občianske slobody e, dať na program plenárneho zasadania dnes alebo zajtra. Ja som to diskutoval s politickými skupinami v parlamente, aby som videl, či tento návrh má väčšinu. A jednoznačná väčšina politických skupín mi to dnes do rána odpovedala, že nevidia nutnosť, prečo by tento bod mal byť zaradený na dnešný program. Takže to je moje oznámenie a teraz pán Lamberts. Merci pour votre explication, monsieur le président. Donc, vis... Ďakujem za vysvetlenie, pán predseda. Nože, zrejme, že mnohí ľudia nechcú diskutovať o situácii v Dánsku. A to si myslím, že je otázka dôveryhodnosti Európskej únie